v rámci Medzinárodného dňa boja proti mrazačeniu ženských pohlavných orgánov o tomto fenoméne. Pani Koraca. Euh, Ďakujem pekne, e, pán komisár. Veľmi ma teší, že dnes e, sa ukazuje, že sme všetci spojení a zhodneme sa na výzve skončovať s touto barbarskou praktikou e, mrzačenia pohľadných orgánov žien a dievčat. Chcem tiež oceniť, že komisia sa zaviazala vo svojom oznámení vykonať kroky a poskytnúť financovanie v boji proti týmto praktikám. Všetci už spomenuli čísla, ktoré sú naozaj zarážajúce. Milióny dievčat, ide tu o deti. A taktiež, ako niekto povedal, dochádza k tomu aj tu v Európe. Máme tu pol milióna žien a dievčat, ktoré sú naozaj vystavené tomuto riziku. Mali by sme teda rozhodne k tomu pristupovať ako k násiliu na ženám a k zneužívaniu detí a preto to musíme vnímať ako trestný čin. Chceme vyzvať členské štáty, aby pristupovali k mrzačeniu ženských pohľadných orgánov ako k trestnému činu. Vyžaduje si to prevenciu, ale aj potom e, trestné stíhanie. Niektorí tvrdia, že e, sa snažíme vnúcovať naše hodnoty týmto spoločnostiam, ktoré sú založené na hlbokých tradíciách. Myslím, že takéto tvrdenie je nepriateľné, pretože, tak ako povedal generálny tajomník OSN Ban Ki-moon, mali by sme zachovať to najlepšie v kultúre a zanechať to zlé minulosti. Na to, aby sa na to podarilo, musíme jasne povedať, že násilie sa nikdy nedá odôvodniť iba kultúrou, tradíciami alebo náboženstvom Nechceme nikomu vnúcovať náš model, chceme presadzovať všeobecné hodnoty, ktoré sú zakotvené aj v charte OSN. Myslím, že by sme v tomto mali byť naozaj neoblomní. Taktiež musíme pracovať na zmene kultúrnych spôsobov vnímania. Taktiež musíme podporovať osvetové kampanie, zvyšovanie právomoci žien v mnohých spoločnostiach. Musíme toto podporovať aj v našich krajinách. Musíme taktiež nadviazať spoluprácu so odborníkmi v vzdelávaní, v zdravotnej starostlivosti, taktiež v sociálnej oblasti a lepšie tiež určiť, ktoré sú tie rizikové skupiny, aby sme dokázali vykonávať dostatočné preventívne opatrenia. Pani predsedníčka, chce podporiť e, tú kampaň nulovej tolerancie, ktorú spustila komisia proti tomu mrzačeniu pohľadných orgánov. Dúfam, že to urobíme všetci, že ju podporíme a že sa spojíme v konkrétnych krokoch. La parole... Ďakujem. A teraz pani Gurmaj. Kolegovia, napriek rastu problémov v celosvetovej komunite, čísla zostávajú hrozné, čo sa týka tejto praktiky, predstavujú nielen hrozné porušenie základných ľudských práv žien a dievčat, ale je to závažný dôvod pre